potvrdené. No a teraz pokiaľ ide o opravy, ktoré sa týkali pléna 24. júna, teda ktoré boli oznámené podľa článku 231 paragrafu 4, takže berieme túto opravu ako plátnu.